materiály týkajúce sa piatich materiálov a v podstate idú tieto e, materiály ako e, povolené, takže vieme, že je potrebné e, aspoň 40 hlasov, aby to bolo schválené. Nájdete to na linku Seance Direct. Ďalší bod. A je to spoločná rozpráva na tému spravodlivosť.